klinických skúškach liekov určených na ľudskú spotrebu a už aj odovzdávam slovo pani Wilmot. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel najprv poďakovať všetkým tieňom spravodajcom za výbornú podporu a spoluprácu. Spoločne sa nám podarilo vyjednať množstvo vecí pre parlament. Zároveň by sa chcela poďakovať aj litovskému predsedníctvu za veľkú prácu, ktorú oni odviedli, aby sa podaril dosiahnuť kompromis včas. Chcem sa poďakovať aj komisii, ktorá prišla skutočne s dobrými návrhmi a bola veľmi nápomocná v rámci diskusí. Takže srdečná vďaka. Začala by som tým, že prečo som sa vlastne zapojila do práce na tejto legislatíve. Pred tromi rokmi Jednoducho som navštívila jedno zdravnícke centrum v Nottinghene, tam boli deti a mladiství, ktorí trpeli na rakovinu. Bol tam aj mladý muž, ktorý sa volal Sam White. On mi povedal, že častokrát neexistuje žiadna terapia pre ich ochorenia, musia brať lieky, ktoré neboli testované, skúšané na dieťach. To znamená, že jediná nádej pre nich je klinické skúšanie, na to by prežili. Zriedkavé choroby, keďže nie je v jednotlivých krajinách dostatok e, pacientov, znemožňujú skúšanie, preto je dôležité to riešiť na európskej úrovni. V súčasnosti je to príliš náročné a príliš nákladné. Toto nové nariadenie, ktoré harmonizuje pravidlá v EÚ, vytvára jednotný portál a vytvára možnosť pre spoluprácu medzi členskými štátmi a radikálne zmení situáciu. Žiaľ, sám zomrel minulý rok v septembri, ale v práci sa pokračuje, bol pre mňa veľkou inšpiráciou a pevne verím, spoločne sa nám podarí dosiahnuť to, aby sme zlepšili život pre ostatných, aby sme zlepšili situáciu ľudí, ktorí sú v podobnej situácii, aby sme zvýšili um, pravdepodobnosť prežitia, e, že ti prežijú takéto zriedkavé choroby. E, takže dôležité je zabezpečiť lepšie lieky. Momentálne sa zverejne iba polovica klinických skúšaní a pozitívne E, výsledky sa častokrát zverejňujú, častejšie zverejňujú ako negatívne výsledky. To znamená, že e, je dôležité zabezpečiť bezpečné lieky, je dôležité to vykonať tak, aby tu neboli e, opakované nebezpečné postupy v rámci skúšania, to znamená, že je dôležité vykonať tento významný krok vpred. Všetky skúšania, či už pozitívne alebo negatívne alebo nerozhodné, sa musia e, tam zverejňovať na tom portáli, musí tam byť e, verejne prístupná databáza, musí to byť zverejne do jedného roka od ukončenia. Pokiaľ sa, e, keď sa podá žiadosť na uvedenie na trh, tak je dôležité, aby sa príslušné správy zverejnili. Je dôležité vyslať jasný signál, že táto správa sa nemôže požadovať za, za e, dôvernú z komerčného hľadiska a EMA e, bude musieť zverejňovať údaje, ktoré už, e, ktorým už disponuje. Všetci sme hrdí na to, že Európa bude z globálneho hľadiska by, by, bude lídrom v tejto oblasti, pokiaľ transparentnosť v oblasti klinického skúšania, to je dôležité pre pacientov, dobré pre vedcov a dobré pre posledné dôvery v lieky, Dôležité je zabezpečiť, aby sa klinické skúšanie realizovalo v Európe, znamená to príležitosť pre nové terapie, zároveň to podporuje tisícky pracovných miest v oblasti výskumu. Od roku 2007 klinické skúšania, ktoré sa vykonávajú v Európskej únie, ich počet klesol o 25 Pevne verím, že toto nariadenie zmení situáciu, tým, že sa umožňuje cezhraničné skúšania, mohli by sme znížiť byrokratickú záťaž, mohli by sme tu mať jasné časové línie, zabezpečiť istotu pre e, jednotlivé podniky, ako aj akademickú sféru. Ide tu aj o nízko e, intervenčné e, skúšania a je dôležité e, vykonávať také skúšenia, ktoré budú čo najmenej zaťažovať pacientov. Je dôležité vyslať signál, že etické výbory vždy budú zapojené do posudzovania klinických skúšaní a budú mať právomoc takéto skúšanie zastaviť. Máme tu komplexný text, ktorý sa týka ochrany zraniteľných skupín. Je dôležité, aby pacienti boli plne informovaní o tom, No, keď sa rozhodnú zúčastniť sa skúšania. Toto je kompromis, to znamená, sú tu určité oblasti, kde by som chcel ísť ešte ďalej. Žiadal by, by, som, si, aby, by som si, aby tu boli kratšie lehoty a viac zapo- pacientov zapojených ale samozrejme je to kompromis a podarilo sa dosiahnuť veľmi dobrý výsledok. Ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli sa dostať do tejto situácie, z ktorej nachádzame. Pevne veríme, celý e, parlament podporí toto nariadenie ako celok. Ďakujem. Ďakujem, pani Wilmot. A teraz dávam slovo e, komisárovi Borgovi. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Poslankyne, poslanci, dovolte, aby začal tým, sa poďakujem spravodajkyni Vilmot, ako je tieňovým spravodajcom, samozrejme, za tú intenzívnu prácu, ktorú odviedli, ako aj za tú spoluprácu, ktorá sa e, niesla v, v rámci celej prípravy tohoto nariadenia. Samozrejme, žali by sme si e, ambicioznejší výsledok, ale na základe toho, koľko času mal v dispozícii, celkovo ten kompromis je veľmi dobrý. Dovolte, aby som ešte spomenul to, čo práve spomenula aj spravodajkynia a zdôraznila. V rámci rokovaní sa totiž opakovalo, toto nariadenie predovšetkým prospeje európskym pacientom a všetkým európskym občanom a nie len európskemu farmaceutickému priemyslu. Prečo je to tak? Preto, lebo klinické skúšanie je vlastne kľúčom pre vyvinutie nových eh, liekov, ide tu o nové terapie, ktoré vlastne využívajú už teraz autorizované lieky. To znamená, že tieto skúšania môžu znamenať častokrát posun nádej pre pacientov, ktorí trpia na zriedkavé alebo veľmi vážne choroby, ako novela spravodajkňa. Okrem teda týchto prospechov pre pacientov a okrem podpory investícia výskumu, pokiaľ ide aj investície zvonka do Európskej únie, klinické skúšania môžu významným spôsobom prispieť k rastu a zamestnanosti. Nové nariadenie sa zameriava aj na to, že v posledných rokoch eh, klesal počet klinického skúšania, bol tu pokles o 25 EU, boli tu na to rozličné dôvody, je tu ale veľká potreba pokračovať v tomto úsilí a to znamená, že vidíme, že je tu veľká potreba konať v tejto oblasti, aby sme zachovali klinické skúšanie v Európe, aby sme zvýšili ich počet, aby mohol mať z toho prospech e, samotný priemysel a hlavne pacienti. Je dôležité chrániť zapojené osoby do týchto skúšaní, to musíme zabezpečiť, to znamená, že rýchlejšie skúšania a zároveň musíme chrániť bezpečnosť pacientov. To, čo tu máme dnes pred sebou, odsúhlasený text, ten sa zaoberá týmito vecami, pevne veľmi zodpovedá týmto veľkým výzvam, takže pokiaľ je o kľúčové charakteristiky, je tu modernizovaný postup žiadosti, je tu jednotný vstupný bod, je tu portál EÚ, jednotná sada dokumentov, ktorá sa má pripraviť a predložiť v rámci žiadosti. Po druhé je tu harmonizovaný postup, ktorý sa týka posudzovania žiadosti o klinické skúšanie, čo bude viesť tomu, aby sa tu nezdvojovala činnosť, aby tu nebol nejaké omeškanie. No a potom asi to, čo je najdôležitejšie, je rozšírenie tzv. princípu tichej dohody aby sa to týkalo celého postupu e, autorizácie, bez toho, aby sa ohrozila bezpečnosť. To znamená, že malé a stredné podniky, akademická obec budú mať vyššiu mieru právnej istoty, to znamená, je to určitý právny rámec a pokiaľ tu nebude žiadna reakcia v stanovenej lehote, vychádza sa z toho, že autorizácia je poskytnutá. Po tretie, zjednodušené podávanie správ to umožní e, sponzorom, aby poskytovali informácie príslušným orgánom v rámci jednotlivých členských štátov, zvýšená transparentnosť, pokiaľ ide o klinické skúšanie, ako aj výsledky, a to aj v prípadoch, kde sa niečo z toho zamietne alebo zmení, alebo aj schváli. A okrem toho, čo je veľmi dôležité, klinické skúšanie, ktoré sa vykonáva mimo Európskej únie, ale ktoré, na ktoré sa odvoláva niekto v rámci žiadosti o skúšaní v rámci EÚ teda klinické skúšanie prebieha mimo EÚ, ale žiadosť o povolenie lieku sa deje v rámci EÚ. Bude musieť zodpovedať regulatórnym požiadavkám, ktoré sú ekvivalentné tým, ktoré by sa uplatňovali v rámci EÚ. No a napokon komisia bude môcť vykonávať kontroly tak na úrovni členského štátu, ako aj v tretich štátoch aby sa zabezpečilo, že pravidlá, ktoré sa týkajú klinického skúšania, tak budú uplatňované a bude tam dostatočný monitor. Pán predseda, poslankyne, poslanci, dovolte, aby som na záver ešte raz spomenul, aká je dôležité toto nariadenie, o ktorom sa bude dnes hlasovať. Posilní to klinický výskum v Európe, zároveň to zvýši nádej, aby sa našli riešenia pre mnohých pacientov pre ktoré neexistujú aktuálne, aktuálne efektívne terapie. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. Pani Sartori. Nie, nie, hovorí pán predseda. Pani Sartori tu nie je. Pani Parvanová. Non c'è? Non c'è. Ani pani Parvanová tu nie je. Pán Živen. Vážený pán predseda, nariadenie o klinických pokusoch je skutočným zvratom v tejto klinickej praxi v Európe z viacerých dôvodov. Tieto postupy budú homogenizované na celom území EÚ a to uľahčí vypracovanie a realizáciu klinických pokusov. Po druhé, tieto postupy budú zjednodušené a to uľahčí život poskytovateľov, najmä teda univerzít, tých je veľa, ktoré už budú mať len jedného partnera a vlastne buď, vo väčšine prípadov to bude absolútne anonymný partner. Tieto procedúry budú skrátené, to znamená, že sa zjednoduchší aj život výskumníkov a akademikov. Po štvrté, výsledky budú publikované. A keď hovorím výsledky, tak sa to týka všetkých aj negatívnych výsledkov, a to zvýši mieru transparentnosti a teda aj dôveru európskych občanov e, v tieto klinické skúšky. A piatý bod, poprvýkrát na európskej úrovni e, tento, to bude pridané riziko a nie absolútne riziko, ktoré sa bude e, sledovať. A to je veľmi dôležité, drahí kolegovia. Zjednodušenie, zrýchlenie procedúr, e, zníženie cien, e, to všetko to bude táto zmena e, znamenať pre Európu. Bude väčšia ochrana pacientov, väčšia možnosť E, dostať nové liečenie, väčšie garancie, pokiaľ ide o účasť na týchto klinických pokusoch a bude to aj e, výhoda pre našich výrobcov liekov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz vidím, že pani Parvanová práve prišla. Dávam jej slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi, aby som sa poďakovala pani Wilmot za odvedenú e, prácu. Výsledok, myslím, nás všetkých môže naplňať hrdosťou. V mene výboru IMCO a ja som Matia Svojakyňa v mene ALDE, chcem povedať, že hoci členské štáty ešte stále sú, zdráha, sú stále zdráhavé, že táto legislatíva je jasným signálom e, pre pacientov, lekárov, aj odvetvie farmaceutického priemyslu, že EÚ sa venuje týmto otázkam. Bezpečnosť, transparentnosť, atraktívnosť, to sú tie kľúčové princípy ktoré hájila moja politická skupina a ja sa teším, že tieto priority sa odrážajú v záverečnom texte dohody. Musíme prilákať výskum do EÚ, tak aby pacienti mohli rýchlo profitovať z inovácií. Potrebujeme kvalitný právny rámec na úrovni EÚ, aby naše odvetvie mohlo byť konkurencieschopné, tvoriť pracovné miesto. Rozhodnutia musia byť transparentné, vychádzať z dôkazov eh, v súlade s prioritami, ktoré máme. Takže rokovací proces e, v spolupráci s komisiou e, sa podaril hlavne vďaka spravodajkyni, takže ďakujeme Glenis. Európsky pán zasadzoval za pacientov a za transparentný nezávislý výskum a preto vítam uzavretie tejto dohody a budúce nariadenie, ktoré sa bude implementovať, to plne podporíme aj v hlasovaní dnes večer. Ďakujem pekne. E, ďakujeme pekne, pani Parvanová. A teraz dávam slovo pánovi Parňovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Na úvod sa chcem poďakovať Glenis za odvedenú prácu vo funkcii spravodajkyne, pretože už naozaj bolo na čase navrhnúť nejaké riešenia, ktoré umožnia napríklad vyhnúť sa znižovaniu e, počtov, počtu o schválenie kliník, e, klinických testov. To sa naozaj znižilo v poslednej dobe, čiže musíme e, toto znižovanie zastaviť. A tiež administratívne náklady a tie lehoty sú úplne disuazívne, odrádzajú, vidíme to za ostatné roky Čiže došlo k delokalizácii výskumu, k presunu do rozvojových krajín, kde tie klinické skúšky nie sú tak úzko monitorované, sledované. Výskumníci legislatíve, ktorú máme, vyčítali, že je to príliš veľmi ťažký e, rámec, pokiaľ ide o administratívnu záťaž. Čiže naozaj ide o zlepšenia textu, záruka transparentnosti ako prvá vec, pokiaľ ide o ako priebeh, tak aj výsledky klinických skúšaní, e, potom úloha etických výborov, pokiaľ ide o schváľovanie skúšania a tiež aj dobré informovanie pacientov a zvýšenie ochranných opatrení pre zraniteľné osoby. No a na záver aj ochrana osobných údajov. Takže to sú tie zlepšenia z ktorých sa naozaj môžeme ako Európsky parlament tešiť, aj všetky inštitúcie, pokiaľ ide o klinické skúšanie liekov na humané použitie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Parňo. A teraz zostáva slovo pani Auken. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, máme tu naozaj vynikajúcu spoluprácu. 4 roky to, fungo- to prebiehalo, bolo to naozaj veľmi komplikované, veľmi zložité. Uh, Takže ďakujem pekne spolu, za spoluprácu spravodajkyni a teším sa z toho, že sme sa dopracovali k otvorenosti, transparentnosti z oči voči farmaceutickému priemyslu a dúfam, že sa nám podarí zabrániť nejakým neetickým skúšaniam a že zabránime aj e, veľkým stratám v našich rozpočtoch na zdravotníctvo, pretože to bolo veľmi e, ťažké, e, veľmi finančne náročné. Takže toto všetko sa nám snáď podarí týmto vyriešiť. Ako bude fungovať tá otvorenosť, transparentnosť, to tu nechcem opisovať, lebo to tu už odznelo, ale ešte sme neuzavreli všetko, ešte nie je e, koniec celému boju, pretože vidíme, že americký priemysel chce návrat k predchádzajúcemu systému nechcú tieto nové pravidlá, pretože to nejde na prospech e, veľkých farmaceutických firiem a to je pravda. My chceme prospievať pacientom, chceme e, prispievať k ozdraveniu zdravotníckých rozpočtov, ale e, chceme pomáhať aj takým firmám, ktoré držiavajú všetky pravidlá. Ďakujem pekne, ďakujeme a teraz pán Cabrnoch, nech sa páči. Pane predsedo, dámy a pánov. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Som rád, že tu dnes uzatvárame jednu z kľúčových legislatív v oblasti zdravotníctva za ostatné roky. Ďakujem spolupracujúkým kolegom a teším sa, že sa nám podarilo dohodnúť s radou na finálnom znení nariadenia. Ambiciózny návrh parlamentu na ďalšie skrátenie lehoty na posúdenie žiadosti toto členské štáty nevypočuli, ale 60 dní je uspokojivý výsledok a dúfame, že táto lehota nebude vždy využívaná na 100 do posledného dňa. Keby sa táto lehota prekročila, tak je tu tichý súhlas. Takže žiadosť o klinické skúšania je jednotná. Týmto sa zjednoduší celý proces a do Európy sa takto môže vrátiť výskum v oblasti medicíny. Verejnosť iste ocení to úsilie, ktoré sme my urobili, pokiaľ ide o transparentnosť celého procesu a iste budú aj vedieť pracovať s poskytnutými informáciami. Toto nariadenie rovnako umožní farmaceutickým spoločnosťam, aby mohli predvídať eh, rozhodovanie štátnych orgánov a teda mali právnu istotu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz pani Susa, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcela pozdraviť eh, kolegyňu Vilmot a ďalších tieňových spravodajcov, pretože spolupráca na tejto téme bola skutočne veľmi úprimná, čestná, užitočná a viedla naozaj k veľmi zaujímavému výsledku. Samozrejme, že si zaslúži naše schválenie. Vážený pán komisár, e, ja by som vám rada položila otázku a jednu poznámku vyslovila. V Portugalsku sa zvykne hovoriť, že či, ako, ako ste si dovolili povedať niečo, čo ste tu povedali, lebo ste povedali, že európsky chorí e, budú mať z tohto procesu väčšiu výhodu ako farmaceutický priemysel. Áno, to je pravda, ale iba vďaka Európskemu parlamentu, pretože pôvodný návrh komisie a vášho kabinetu e, E, vyzeral tak, ako keby ho napísal farmaceutický priemysel. A tento parlament a spravodajcovia dokázali pozmeniť návrh a garantovali transparentnosť, etickosť a bezpečnosť a zabezpečenie individuálnych práv, ktoré sú najdôležitejšie. A preto tu ide, nejde o súťaživosť, ale o konkurenciu. Ďakujem pani Soza pán Morganti. Ďakujem, vážený pán predseda. Ešte je dosť veľa chorôb, e, ktoré nie sú liečiteľné a vyliečiteľné. A preto je potrebné naďalej pokračovať vo výskumoch. Nezabúdajme, že v centre nášho záujmu musí byť pacient, trpiaci človek, ktorý nemá e, žiadnu nádej. E, a všetká jeho nádej spočíva v týchto nových liekoch a liečeniach. Hovoríme o stovkách rodín, ktoré by veľmi radi e, sa e, prijali metódy rôznych profesorov. Ja nie som lekár, nie som výskumník, ale poznám e, ľudí, vypočul som si ich svedectvá a pre týchto ľudí Ide často o poslednú nádej na prežitie a ja si myslím, že je hambou, ak máme lekárov a výskumníkov, ktorí odmietajú takéto liečenie, lebo nie sú tam výsledky klinických skúšok, skúšok. Myslím si, že by sme sa mali vyhnúť odmietaniu, čo sme robili až doteraz. Ďakujem kolega Morganti. Teraz dostane slovo pán Líze. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Dnes skutočne môže byť právom hrdý. Toto je skutočne konkrétny pokrok pre pacientov v Európskej únii. To, čo sa nám tu spoločne podarilo dosiahnuť. Mnohí výskumníci, mnohí e, lekári, mnohí pacienti čakali roky na to, aby sme odstránili cezhra, eh, pre, prekážky, administratívne prekážky pri cezhraničnom klinickom skúšaní v EÚ. Totiž iba takýmto spôsobom je možné zabezpečiť dobrý výskum a to sa týka predovšetkým pre inštitúcie, ktoré sú nezávislé od farmaceutického priemyslu. Napríklad v našej krajine je to Deutsche Krebshilfe, ktorí e, využívajú finančné dary, ktoré nechcú vynaložiť na byrokratické e, záležitosti, ale na výskum. Takže toto je konkrétny výsledok. Gratulujem pani Vilmota a ďalším, že takto posilníme transparentnosť. Pokiaľ ide o negatívne výsledky klinického skúšania, tak tie nemôžu byť niekde skrývané, utajované. Zároveň sa nám podarilo dosiahnuť, aby prísne etické štandardy, ktoré sme mali aj doterajšej, e, platnej smernici, aby sme ich zachovali ja sa na tomto mieste chcem poďakovať komisárovi Borgovi za to, že e, ste takto pracovali na tomto návrhu. Ten pôvodný návrh nepochádzal od vás, preto sa chcem poďakovať aj tomuto úradujúcemu komisárovi. Chcem sa poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom, predsedníctvu rady, tieňovým spravodajcom. Myslím si, že výsledok je veľmi dobrý a pevne verím, že ho podporí väčšina v rámci hlasovania. Ďakujem. Ďakujem pekne, Líze. Teraz sa dostáva k spontánnej rozprave a dostane slovo ako prvá pani Klas. Ďakujem pekne, pán predseda. Klinické skúšanie je nevyhnutné pre výskum a vyvíjanie nových terapií, ako aj liekov. Prostredníctvom skúšania je možné stanoviť vedľajšie účinky liekov predtým, ako sa uvedú na trh. Klinické skúšanie je veľmi citlivou témou. Ide tu o veľmi dôležité etické otázky a transparentnosť. Je tu o ochranu rizikových skupín, mladistvých, postihnutých, tehotné ženy. Takže pokiaľ ide o nari- takéto nariadenie, ktoré sa zaberá klinickými skúšaniami, to je nevyhnutné. E, skúšanie väčšinou prebieha v dvoch a viacej členských štátoch a terajšia smernica mala isté nedostatky a nebola rovnakým spôsobom transponovaná vo všetkých členských štátoch. Preto je nevyhnutná harmonizácia. Prostredníctvom tohoto nariadenia sa nám podarí znížiť administratívnu záťaž. Kompromis zohľadňuje potreby všetkých zapojených a pokiaľ ide o súhlas, Eh, etického výboru. Bez ich sú, tohoto súhlasu nie možné vykonať žiadne klinické skúšanie, takže toto je významná zmena v rámci návrhu komisie. Chcem sa poďakovať spravodajkyni, ako aj teniem spravodajcom za dobrú prácu, ktorú odviedli. Pevne verím, že zajtra budeme mať pozitívne hlasovanie. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Klas. Teraz eh, pani Korea de Campos. That's not, oh. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som povedať, že veľmi ľutujem, že neboli schválené ustanovenia, ktoré by umožnili komparatívne klinické štúdie, ktoré by eh, prispeli k vyhodnoteniu terapeutickej hodnoty nových liekov. Ale napriek tomu tu sú tu veľké inovácie, napríklad harmonizačný proces medzi členskými štátmi, ušetrí byrokraciu. E, jedno, jed, jednotné ustanovenie a jediná inštitúcia, ktorá bude posudzovať tieto lieky, takisto nahradiť, Ďalej tu máme e, klinické, stupy, e, klinické skúšky, ktoré budú vyhodnocovať jednotlivé úrovne rizika a budú takisto sa zaoberať publikovaním správ Európsky parlament výrazne vylepšil túto správu a preto chcem poblahoželať kolegyne Wilmot. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Korea de Campos. Teraz dostane slovo kolegyne Tomašič. Hvala vam lijepa. Podržavam prijedlog uredbe, iako ima određenih nedostataka. Poseb... Ďakujem. Sú tu veci, ktoré sú naozaj hrozné. Ja si myslím, že možnosť e, žiadať prostredníctvom toho referenčného e, bodu, napríklad internetového portálu, to je niečo veľmi dobré, čo môže poslúžiť tomu, aby sme prekonali administratívne prekážky. Starostlivosť o pacientov musí byť vždy prvorada a preto súhlasím s duchom tohto návrhu. Myslím si však, že starostlivosť o chorých, o pacientov, ktorý mu sa môže uľaviť E, vďaka testovaným liekom e, by mali obmedzovať práva tých, ktorí sa e, zúčastňujú týchto testov. To znamená, že ja nesúhlasím so stiahnutím prístupu kvôli eventuálnym škodám pretože to by mohlo ohroziť veľké množstvo klinických štúdií, ktoré e, sú nielen veľmi drahé, ale navyše môžu pomôcť v budúcnosti. Ďakujem. Tomašič. Ďakujem pekne, pani Tomašič. Teraz zostane slovo pani Patra Oneveš. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som najskôr poďakovať všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu práca tohto parlamentu veľmi vylepšila návrh komisie. Pokiaľ ide o výhody tohto návrhu komisie, pokiaľ ide o e, solidaritu, pevnosť úspory a o vytvorenie podmienok, ktoré budú podporovať vedecký výskum, tak k týmto otázkam už bolo povedané veľa. Ale čo je dôležité, a to chcem zdôrazniť, že tu bola, boli zanedbávané etické požiadavky a tie sa už v roku 2001 žiadali. A ja si myslím, že e, teraz táto rovnováha bola obnovená vďaka parlamentu a chcem povedať, že v budúcnosti, nie len teraz, ale aj v budúcnosti, bude veľmi dôležité, ako budeme pokračovať vo vedeckom výskume, ale nezabúdajme na etické klauzuly, ktoré musia chrániť účastníkov týchto štúdií. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegyne Petrov Neveš a teraz na záver dostane slovo kolegyňa Bolsa. Ďakujem. E, nové lieky a nové metódy, nové liečenia môžu zachrániť životy ale predtým je potrebné, aby prešli e, postupom klinických skúšok e, v jednotlivých členských krajinách. Existujú veľmi rozličné pravidlá. E, v roku 2007 až 2011 došlo k veľkým zmenám a to je vidieť aj na našich pacientoch, ako aj na našich lekároch a takisto aj na zdravotníckom systéme vo všeobecnosti. Je potrebné naďalej v takýchto skúškach pokračovať, ale zároveň je potrebné chrániť záujmy pacientov a ich bezpečnosť. To je červená čiara, ktorú nemožno prekročiť a predovšetkým musia byť pacienti e, informovaní, najmä v tom prípade, ak a aj my musíme byť informovaní v prípade, že e, takéto skúšky nepriniesli výsledky. Ďakujem a blahoželám spravodajcu. Ďakujem pekne, týmto sme ukončili spontánnu rozpravu. Dostane slovo opätovne komisár Borg. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa účastnili v rámci tejto rozpravy. Dovolte, aby som sa opätovne poďakoval spravodajky, tieňom spravodajcom za e, intenzívne úsilie na tomto dôležitom nariadení, ktoré podporí klinické skúšanie v, Európe a zabezpečí zároveň vysokú mieru ochrany. Samozrejme, keď nejaký návrh je pozitívny a parlament ešte zlepší, to neznamená, že jednoducho e, by sme mali byť nejako nespokojní, to je demokratický proces a podarilo sa to zlepšiť, to je dôležité. A ja nechcem sa tu nejako zbavovať zodpovednosti, že by som teraz povedal, že ja som tu nebol, keď sa pripravil ten pôvodný návrh pracovala na tom komisia a môj predchodca. Zamerajme sa na etické výbory. Vieme, že ako to bolo v tom predchádzajúcom návrhu, toto je nariadenie. Komisia nechcela tu ehm, prikazovať nejaké konkrétne štruktúry etických výborov, totiž to sú rozličné tradície v jednotlivých členských štátoch, ale keď jednotliví poslanci Európskeho parlamentu a ministri eh, som hovoril na túto tému, tak ja som sa snažil prispieť zlepšeniu tomuto textu tým, že som hovoril o etike. Myslím si, že každý, kto sa na mňa obrátil, tak asi by nikto neočakával, že ja by som chcel etické aspekty odstrániť z z tohoto návrhu. No keďže legislatívny postup zabezpečil to, že sa zlepšili návrhy, návrhy a nikto nemôže povedať, že by ten návrh bol navrhnutý farmaceutickým priemyslom. Takéto niečo bolo zvláštne. Ja by som chcel pripomenúť, že ten pôvodný návrh obsahoval povinné zapojenie pacientov do posúdenia vplyvov. To bolo vlastne prvýkrát, keď farmaceutický priemysel sám požadoval zapojenie pacientov do celého procesu a potom sa to odstránilo v rámci trialógu, myslím to bolo zo strany e, rady a zároveň by som chcel ešte pripomenúť, že komisia v rámci pôvodného návrhu navrhla národné mechanizmy, ktoré by boli bezplatné, bez akademických sponzorov na nešťastie sa to nakoniec nepresadilo, jednoducho bolo dôležité dosiahnuť kompromisy a sme to museli vypustiť. Takže ja by som ešte chcel povedať, po ten pôvodný návrh komisie obsahoval takéto aspekty, ale našťastie to podarilo zlepšiť, keď si prehľadám finálnu textu. Takže ďakujem pekne za to, že sa podarilo dosiahnuť zhodu v rámci prvého čítania, v rámci takéto dôležitej témy. Pevne verím, že to uľahčí aby sa mohli konať klinické skúšania v Európe, ako aj mimo EÚ a prospeje to výskumníkom, čo znamená prospech pre európskych pacientov. Ďakujem. Ďakujem pekne, komisár Borš. A teraz na záver rozpravy dostane slovo spravodajkyňa kolegyňa Vilmot. Thank, Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí sa vyjadrili. Ako povedal komisár Bolš, my pre všetkým chceme dosiahnuť prospech pre pacientov a toto nariadenie reaguje na mnohé otázky. Máme tu menšiu byrokratickú záťaž, máme tu jednotný portál cez hraničné skúšanie, stačí na to jednu žiadosť, ne viaceré. To znamená, že to uľahčuje a zrýchluje celý proces a zároveň je dôležitá bezpečnosť pre pacientov. To môže zabezpečiť nové a lepšie lieky a to je to, čo je zásadné v rámci tohoto nariadenia. Máme tu zvýšenú transparentnosť, všetky skúšania a údaja z týchto klinických skúšaní sa budú zverejňovať, dokonca aj pre e, také skúšania, ktoré neboli úspešné, to je veľmi dôležité, je to dobré z hľadiska vedy, je to dobré pre bezpečnosť pacientov a je to dobré pre dôveru strany verejnosti a preto je to skutočne zásadné. Chcela by som ešte niečo povedať, pokiaľ ide o tú podporu, ktorú nám poskytol tak povedať, tak povedať každý. Ja si nepamätám, že by som pracovala v tomto parlamente na nejakej inej legislatíve, kde bola takáto vôľa spolupracovať. Bola to obrovská podpora pre spravodajcu, všetci sme spolupracovali, bola tu e, spolupráca s komisiou a radou No a chcela by som, že spomínať sekretariát výboru Envy, ktorý vedol skutočne výbornú prácu. Myslím si, že podarilo sa nám dosiahnuť skutočne veľmi dobrý výsledok. Pracovali sme veľmi silne, bol to duch spolupráce a pochopenia a ja by som si želala, aby všetky zákony, všetky legislatívy sme riešili takým, takomto duchu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Wilmot. Tým končím rozprávu. Hlasovať sa bude dnes o 18. Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o elektronickej komunikácii. Ide o správu kolegyne Del Castillo Vera, jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami, ďalej správa Hercog, opatrenia týkajúce sa zniženia nákladov na zavedenie vysokorých